Welcome to the next. Vítam vás na ďalšej časti tohto zasadnutia výboru druha. Budem v tejto časti zasadnutia predsedať. Keďže som podpredsedom podvýboru, budeme sa zaoberať diskusiou pri príležitosti dň, Svetového dňa e, slobody tlače, ktorý sa koná 3. mája, Pozvali sme pani Julie Majerčák, ktorá je riaditeľkou reportérov bez hraníc a pani Anne-Marie Hammer, ktorá je politickou riaditeľkou Globálneho fóra pre rozvoj médií. Srdečne vás vítam. Zároveň, vážení kolegovia, vážené publikum, keďže 3. máj je keďže 3. máj je svetovým dňom slobody tlače, musíme sa pozrieť na neblahú situáciu v tejto oblasti. Len 13 svetového obyvateľstva eh, má slobodu tlače. Takže musíme sa, eh, je tu bezpečnosť, musíme zabezpečiť bezpečnosť eh, novinárov, musíme mať spravodlivé eh, médiá, médi, mediálne záležitosti nesmú byť eh, predmetom právneho útlaku. Napriek všetkým týmto problémom máme e, takéto problémy aj v Únii a e, tuto sú nezávislé noviny, ktoré e, končia svoju činnosť. To nemôžeme tolerovať a tiež mm, brutálne vraždy eh, investigatívnych novinárov. Eh, nedávno sa tak udialo na Malte aj na Slovensku minulý rok a začiatkom tohto roku. Každý, každý piatý deň niekde na svete je zabitý novinár, ktorý chce informovať verejnosť. Eh, nie je to situácia, ktorá je hanebná? Kladiem takúto otázku musíme bojovať. Um, teda tuto e, žurnali, žurnalisti a novinári musia bojovať za e, svoju slobodu, e, slobodu slova, tlače vo všetkých mediálnych platformách tento deň, Svetový deň slobody tlače, vyjadruje a slávy demokraciu ľudských práv a my prispievame e, týmto, touto výmenou názorov. My sme pozvali týchto rečníkov, ktorých som už uviedol. Takže najprv by som dal slovo pani Juli Majerčákovej, ktorá je riaditeľkou reportérov bez hraníc. Juli, nech sa páči, máš slovo. Nech sa páči. prihovor sa nám na tomto stretnutí. Ďakujem. Ja upresním, že nie som riaditeľkou e, reportérov bez hraníc ako mimovládky. Ja vediem e, bruselskú kanceláriu v rámci teda pri európskych inštitúciách. E, takže mne je, ja sa nemôžem pasovať za, ve, za vedúcu, ale ani naopak. Práve dnes sme odhalili naše svetové poradie slobody tlače za rok 2018, tak ma teší, e, že vám môžem naznačiť tie širšie línie, Pozrite sa, ako to vyzerá na mape. Teraz vám značím tie e, všeobecnejšie tendencie. Všeobecne zhoršenie prostredia, v ktorom pracujú novinári. Nepriateľské ladenie voči e, novinárom, ktorí do, e, dokonca politici k tomu nabadajú. Novinári sú stigmatizovaní, napádaní. Táto tendencia nepatrí alebo teda neprináleží len autoritatívnym režimom, ako je Irán či Turecko, ale dokonca v demokraciách v Európe e, je tu rastúci vplyv silných e, oso- osôb v e, systémoch, tam, kde vládne dozor a cenzúra práve teraz s novými technológiami. Je tu klíma nenávisti, ktorá sa rozvinula a táto klíma je ešte rozduchávaná politikmi, šéfmi štátov, ktorí už nevnímajú novinárstvo a tlač ako základný pilier demokrácie, ale ako odporcu, ktorý nebude váhať a zautočí. Tu vidíme teda príklad teda e, šampióna v, v tom bashingu, ako sa hovorí v angličtine, voči médiám, Donalda Trumpa, ktorý pravidelne e, viní veľké médiá, ako je CNN, že sú nepriateľmi ľudu. To je fráza, ktorú kedysi používal Stalin. Každodenne e, viní tiež kritické e, články v tradičných médiá a označuje ich za fake news, falošné správy Eh, odopiera prístup do Bieleho domu novinárom, dokonca žiada, aby určité eh, redakcie nemali dovolený prístup a vysielať. Ehm, je to znásobený počet útokov a je to veľko, má veľký dopad multiplikačný na svete. Krajina, ktorá bola historicky priekopníkom eh, v slobode tla, tlače, legitimizuje vlastne autoritatívne zákroky v autoritatívnych krajinách. Spojené štáty stratili dve miesta a sú na 45. mieste. Tieto u, u, verbálne útoky politikov sa znásobili i v EÚ. E, top sme e, dosiahol prepačte, opravuje sa rečnička, prezidentom Českej republiky Milošom Zemanom, ktorý sa v októbri minulý rok e, prezentoval na tlačovej konferencii s, s falošným Kalašníkovom, posadil sa a urobil e, konferenciu e, v, v rukách mal túto zbraň, je k tomu aj video, neviem, či sa to dá pustiť.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 k fyzickému násiliu voči novinárom. Bohužiaľ, som si nevypočula v tomto prípade nejaké verejné odsudenie zo strany európskych e, úrovní. Česká republika klesla o 11 miest a je na 34. mieste. Ale nie je tu len Česká republika, vidíme to v iných krajinách, Slovensko, kde premiér, teda tá už raz bývalý Robert Fico, ktorý podal e, v, mar- v marci demisiu, nazval e, novinárov špinavými protislovenskými prostitútkami. Tieto slovné, slovné útoky s využitím sily, teda premiér a prezident. V ďalších európskych krajinách je to veľmi nebezpečná hra. Ako Európska únia by mohla byť vieryhodná voči e, takýmto ľuďom, voči Erdoganom, e, voči národným senátorom, ak samotní predstavitelia Eh, demokratických krajín takto útočia na novinárov. Eh, povzbudzovaní takýmito Zemanmi a Trumpmi vidíme aj iné krajiny, eh, kde je fyzická i verbálna brutalita čoraz častejšie. Na Filipínach prezident Rodrigo Duterte, ktorý tiež si zvykol už na urážky, útočil vlastne na novinárov, povedal im, že nie preto, že ste e, novinár, e, že sa uchránite e, a, atentátu e, a, a ďalšie nadávky, e, jednoducho vám to nepomôže. Donc au Venezuela, euh, les forces de l'ordre. E, takisto ozbrojené zložky, zlož, zložky dans notre classement. Eh, eh, na, po Venezuele takisto posunulo niekoľko miest, pretože prezident Maduro takisto autoritatívne manifestuje svoju sílu. Eh, pre, scéna zatýkaní svojvoľných zneužívania nástroja výsluchov a tak ďalej tu zo strany tých, ktorí sú pri moci. Tiež sa e, na umlčanie väznia novinári e, za údajné teroristické kroky. To sa týka Turecka, to je najväčšie väzenie na svete, teraz Turecko je najväčším väzením na svete. A procesy e, masové, procesy s novinármi sa množia. E, uve, e, rozsudky doživotných trestov e, voči e, niektorým e, novinárom. E, právny štát kolabuje i dokonca rozhodnutia najvyššieho právneho, právnej inštancie ústavného súdu v januári neaplikovali sa na prípad týchto dvoch novinárov. Ďalšie krajiny, kde sloboda sa vinia novinári z toho, že sú teroristi, Egypt, generál Al-Sisi, ako aj v mnohých krajinách regiónu, je to boj proti terorizmu, ktorý sa používa ako represívny arsenál voči novinárom, zatýkanie, ktoré je znepokojivé v roku 2017. Asi 30 novinárov, ktorí sú za mrežami a chcem pripomenúť prípad Šokana, ktorý dobre šokuje závažnosť situácie. Minulý mesiac Voči e, no, nemu bol vyrieknutý trest smrti. Tento novinár je svojvoľne e, zadržiavaný 4 roky. A posledný priestor e, slobody, e, internet, je vlastne e, okresávaný viac než 500 strán, e, stránok na internete zo strany egyptskej vlády bolo zavretých. Ďalšie silné krajiny, Rusko a Čína. E, prezident čínsky, ako aj Vladimír Putin, vykonávajú represívne e, metódy, e, cenzura a dozor. V Rusku šéf Kremľa e, umlč, umlčal všetky protihlasy, e, mediálna scéna je pod kontrolou oligarchov, a 6 novinárov bolo zavraždených počas jeho posledného mandátu, teda 5 rokov, a 34 e, bolo za, zabitých vlastne od jeho prvého nástupu k moci. Propaganda v celom svete s, mendi, s médiami, ako je Russia Today a Sputnik a ďalšie, ktoré sú e, aktívne v celom svete. V Číne je veľmi tvrdé kontrolovanie, neexistujú slobodné vyšetrovania, 60 e, novinárov a blogerov je za mrežami a sú takisto, je s nimi zle e, zaobchádzané. E, Liu Xiaobo, nositeľ Nobelove, Nobelovej ceny za mier, je väznený ako aj ďalší. Cenzúra a dozor dosahujú nevýdaných rozmerov vďaka novým technológiám. Najprv ešte e, e, pár slov k tým najlepším. Na čele e, po druhý rok je Norsko, hneď za ním, ako aj minulý rok, nasleduje Švédsko, na treťom mieste potom Holandsko ktoré sa dostalo do prvej trojky. Fínsko naopak, ktoré oslabila e, aféra, e, sa dostalo na štvrté miesto. Zo pár slov tiež k posledným e, miestam. To sú tí istí, ako aj minulý rok, Severná Korea na poslednom mieste, Eritrea a Turkmenistan. Potom ide Sýria a Čína ktoré boli na týchto miestach už minulý rok. Teraz e, zo pár poznámok, ak mám ešte, mám minútku, dobre. Irak, kde, ktorý sa tento rok e, dostal k čiernym krajinám, teda na čiernej listine, kde je situácia prí, príliš zlá. A vidíme tu tiež, že nikdy tu ešte nebolo toľko krajín e, v čiernej farbe na mape slobody tlače, najdôležitejšie číslo. Pardon, to boli tie čierne ešte krajiny. Smyslom jedna priesvitka. Ešte 5 e, najväčších poklesov v e, poradí. Tie 4 najdôležitejšie alebo teda 5, 5 najhorších poklesov, 4 z týchto krajín sú v Európe. Malta, kde eh, Daphne Caruana Galícia bola, alebo tá zahynula v explózii vo svojom aute. Česká republika, Srbsko a Slovensko. Dve eh, vraždy eh, v rozmedzi 5 mesiacov v EÚ. Takéto niečo je tu nevýdané. Tu ukončím svoje úvahy. Nečakajte, kým vám možnosť na informácie zoberú. Bránte ich ju predtým. Majercák. Ďakujem veľmi pekne, pani Majercák. To bolo naozaj veľmi zaujímavé, čo ste nám povedali. A teraz pani Anne-Marie Hammer, ktorá je politickou riaditeľkou Globálneho fóra pre rozvoj médií. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť obrátiť sa na váš výbor pri tejto príležitosti. Ako ste povedali, som Anna marie Hammer a som programovou a politickou riaditeľkou Globálneho fóra pre rozvoj médií. Ešte predtým, než som prišla do Bruselu, som bola programovou riaditeľkou v programe, ktorý sa zaoberal organizovaným zločinom. Mali sme sídlo v Bosne a Hercegovine a boli sme členom globálneho fóra. Mm, e, máme viac ako 40 neinvestigatívnych e, centier novinárov a máme viac ako 30 centier po celom svete. Naša sieť e, je po celej Európe, Afrike, Blízkom, Strednom východe, Latinskej Amerike a Ázii. Dnes by som chcela hovoriť o týchto výzvach, ktorým čelí naša európska sieť e, novinárov. Keď hovoríme, že členské krajiny Európskej únie majú povinnosť brániť svoje hodnoty, ktoré erudujú, investigatívni novinári hrajú mimoriadne dôležitú úlohu pri zodpovednosti politikov. ako iste vieme a ako už dvakrát dnes bolo uvedené, Nedávno Európa bola otrasená týmito dvomi vraždami na Malte Dafna Galicia a na Slovensku Jan Kuciak. Práve sme si to vypočuli, ale ja vám to zopakujem, pretože toto je dôležité, pokiaľ ide o index slobody tlače a práve v Európe tieto pôvodné indikátory sa tento rok zhoršili. Tento rok sú najhoršie za celý rok a e, na Malte tam bolo 18 miest. E, Česká republika teraz je na 30, 34. mieste Slovensko, 27, padla 10 miest a, a Srbsko tiež 10 miest a e, máme tu teda v tomto rozvoji médií máme tu v centre Európy krajiny, ktoré tvrdia o sebe, že sú demokracie, ale e, tiež nemajú nezávislé médiá. V srdci Európy vzniklo negatívne prostredie, a máme tu len také médiá, ktoré oslavujú vládu. Je to v Maďarsku, Českej republike, Bulharsku, aby som uviedla len niektoré. A práve e, u nás, e, práve, práve v Maďarsku, e, tu OCCRP sa zameralo na týchto žoldnierov, Sorošových, nazývajú Sorošovi žoldnieri. E, takže sú tu oligarchovia, ktorí obťažujú médiá, hrozia im a pre nezávislé médiá je veľmi ťažké prežiť. Ako som povedala už predtým, v Českej republike sme mali prezidenta Zemana, ktorý prišiel s týmto Kalašnikovom na mm, e, konferenciu a tiež e, Tiež e, Vladimír Putin hovoril o tom, že e, treba eradikovať novinárov. Toto je negatívne prostredie pre slobodné a nezávislé médiá. A tuto je táto mentalita, najmä e, členovia verejnosti. To považujú za bežné útočiť na novinárov. A tuto je naozaj veľká korupcia medzi týmito eh, médiami a mm, Bulharsku Bulharsku je, mm, kontroluje a riadi veľmi veľa týchto médií. Teraz by som vám ešte raz povedala, že v demokracii je potrebné e, tolerovať všetky e, hlasy a nemôžeme tolerovať hlasy, ktoré hovoria e, proti pluralite. Takže mm, v krajinách, ktoré teraz rokujú o prístupe do Európskej únie ako Srbsko a Čierna hora e, sú nezávislí novinári neustálým cieľom a najmä aj e, politickí predstavitelia. Len pred niekoľkými dňami vybuchla autobomba, autobomba Sadikoviča, takže toto je už druhá takáto autobomba tento e, rok. Je e, to veľmi smutné, ale to nie je nový jav. V roku 76 e, americký novinár bol zabitý takouto bombou a investigatívny novinári spustili arizonský projekt a takáto spolupráca pokračuje až po dnes. Po vražde Jana Kuciaka z OCCRP ďalej pokračuje vo svojom boji a hovoria, že e, toto e, nekončí tento boj. E, potom zakázané, zakázané príspevky tu pokračuje projekt DAFNE a, a obraňuje týchto novinárov. Tento DAFNE projekt bol spustený 15. apríla. Bolo tam 45 novinárov, 18 organizácií v 15 krajinách Opäť to poukazuje na to, že e, toto sa nezastaví, aj keď týchto novinárov budú zabíjať. Musím povedať, že e, tieto vraždy novinárov nespôsobujú veľký e, strach. Väčšinou sú zadržaní tí, ktorí tú vraždu vykonali, ale nie tí, ktorí si ju objednali. Hovoríme, že sa nerobí dostatok na to, aby sme toto mm, zastavili a práve títo no, novinári mm, tu, tu, tu, v tomto pokračujú. A čo by mohla urobiť Európska únia, aby chránila Eh, investigatívnych novinárov. Bola tu prijatá, bolo tu prijaté uznesenie parlamentu, ktorý je krokom správnym smerom, ale nie je to dostatok. A preto my navrhujeme dve opatrenia. OCCRP si myslí, že Jan Kuciak bol vystavený svojim eh, vrahom a jeho adresa jednoducho im bola poskytnutá. My to chápeme tak, že momentálne sa nekon, ne, nehľadá identita e, tých, ktorí túto vraždu objednali a OCCRP musí proti tomu bojovať, musí to vyše, vyšetrovať a, a e, takéto informácie by sa nemali poskytnúvať. E, toto uznesenie e, chce ochraňovať aj e, whistleblowerov a musíme chrániť identitu takýchto novinárov a aktérov občianskej spoločnosti, ktorí si len plnia svoju úlohu. Mohli by sme to nazvať Janov zákon. Takže keď sa pozrieme na týchto investigatívnych eh, novinárov, napríklad mm, Drew Sullivan, ktorý je hlavným mm, vydavateľom v rámci OCCRP, eh, hovorí, že toto by zvýšilo riziko pre eh, kriminálnikov a musíme teda aj tento, nazvať tento Dafne zákon podľa Dafne Galícii. Takže máme tú skupinu, ktorá má takéto forenzné zručnosti a ktorá bude napomáhať miestnej a štátnej polícii, aby vykonávali svoje zamestnanie. Takéto poradenský orgán by prekonal nedostatok politickej vôle, kde aktívna polícia takéto vyšetrovania takýmto vyšetrovaniam bráni. A keď ECKA úloha chce si ponechať svoju integritu a keď chceme za tieto slobody ďalej bojovať, musíme naozaj ochraňovať investigatívnych novinárov. Záverom by som zopakovala, čo som povedala na začiatku. Investigatívni novinári hrajú mimoriadne dôležitú úlohu a je vašou vašou úlohou ako poslancov Európskeho parlamentu chrániť ich a musíme zabezpečiť, že všetky hlasy sú tolerované. Ďakujem veľmi pekne pani Anne Marie Hammer. Áno, je dôležité chrániť týchto novinárov. No a teraz dáme slovo poslancom. Prist- ktorí prispejú do tejto diskusie. Pán Samit, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja som z Malty a teda musím sa poďakovať všetkým vám a aj e, tomu rešpektu, ktorý ste preukázali Dafne Galicia. Už som mal príležitosť byť v parlamente nedávno a myslím si, že je našou povinnosťou zabezpečiť, že ktokoľvek už bol zodpovedný za takúto vraždu Dafne Galicii, ten neújde bez trestu a že mm, nezatají jej e, príbeh, e, jej článok, ktor, na ktorom pracovala. E, toto sú investigatívni e, novinári, ktorí predstavujú týchto 18 vydavateľstiev a naozaj to je veľká podpora aj Malčanom, ale moja definícia slobody slova a tlače, to nie je len sloboda slova a tlače pre týchto novinárov, ktorí boli umlčaní, ale toto znamená, celé, pre celú spoločnosť a to je dohovor o ľudských právach, Európska charta o ľudských právach a toto nie je len to právo, zdieľať tieto informácie, ale aj e, dostávať tieto informácie. A toto bolo naozaj veľmi zaujímavé pre nás všetkých. Samozrejme, že ja ako občan Malty, pre mňa je to veľmi nepríjemné a aj táto správa, že e, z, e, z, zo strany novinárov bez hraníc, reportéry bez hraníc, že Malta e, v tomto hodnotení poklesla. No nie som samozrejme prekvapený o, z tej straty našej pozícii, a tuto máme Times of Malta noviny, kde premiér Malty hovorí, že najlepšia odpoveď, akú môžeme poskytnúť na na projekt DAFNE. Ja podporujem všetkých tých, ktorí podporujú túto prácu. Um, aby sa zúčastnili prvomajových oslav. To bude naša odpoveď. Takže to bude veľká demonstrácia, veľké masové stretnutie, väčšie ako kedykoľvek iný. Ako keby sme tu mávnutím zázračného prútika e, odstránili všetko, čo sa stalo. Minister vzdelávania ktorý by mal chrániť novinárov, navrhuje, že nové konsorcium je vládnou stranou na Marte a minister Cardona hovorí, že tento projekt DAFNE Kurt rúža, ktorý je komunikátorom, e, hovorí, e, že a že nebudeme zastrašení. Takže situácia je takáto. Situácia je taká, že si myslíme, že aj dnes, keď máme Svetový deň slobody tlače, musíme sa zomknúť a ja e, vítam to, čo ste povedali na záver. Nečakajme, kým bude neskoro, musíme konať hneď. Áno, veľké hlasy, niektoré z veľkých hlasov už boli umlčené, ale my musíme zabezpečiť, že všetko, na čom sa pracovalo, to sa dostane e, do iným, iným novinárom, že sa to zverejní a že musíme využiť tieto nástroje, ktoré rozšíria pomoc a budú chrániť investigatívnych novinárov. Whereas Uh, you, um, just, just quick, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Len taká krátka pripomienka. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať za všetky príspevky, ktoré tu odzneli. Vieme, že Európska únia je veľmi rozmanitá v rôznych aspektoch a um, v rôznych oblastiach, ale tiež som prekvapený, aká veľká rozmanitosť tu je, pokiaľ ide aj o nezávislé médiá, slobodu tlače, pluralizmus, pretože tak, ako ste nám povedali, číslo 2 mm, medzi reportérmi bez hraníc je Švédsko, ale keď som to správne pochopil, Bulharsko je viac ako 100 111 a to je tiež členský štát Unieča, takže tam je ten rozdiel obrovský, pokiaľ ide o nezávislosť médií a pluralizmus. Takže toto by tiež malo byť našou starosťou. Každá inštitúcia, každý by si mal robiť obavy, pokiaľ ide o tieto záležitosti. Ehm, čo by mohli robiť eh, inves, eh, inštitúcie Európskej únie, aby túto priepasť odstránili, aby sme sa dopracovali k nejakému priemeru e, nezávislosti médií, aby sme to zlepšili, aby všetky členské štáty únie mali bielu alebo minimálne žltú farbu e, v tomto vašom poradí, v tejto klasifikácii. Ďakujem veľmi pekne. E, pani Veržia, nech sa páči. Pani Veržia, máte slovo. Merci. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám, ctené dámy, za vaše e, vstupy, že e, bijete na poplach, pokiaľ ide o situáciu s novinármi vo svete, osobitne potom, pokiaľ ide o Európu. Veľmi v rýchlosti som si preletela tú správu, a ak som dobre čítala, od roku 2012 je tu tendencia neustála e, k z, znižovaniu tých atentátov, ale veľmi silné kontrasty. Vidím, že čoraz viac je žien, čoraz viac v mierových krajinách, teda krajín v mieru. Napríklad v Mexiku je to toľko, koľko v Sýrii Treba, treba to posúdiť, pretože to sú veci, ktoré sa mi javia naozaj znepokojivé. Dvaja novinári v EÚ za 5 mesiacov. To je pravda, že, že to je naozaj alarmujúce. Európsky parlament reagoval korektne, pretože v tých dvoch prípadoch sme prijali uznesenie k téme. Takisto si myslím, všade vo vo svete sloboda tlače je na tom zle, treba to zdôrazňovať. Vy ste hovorili aj o mediafóbii vo vašej správe. Ehm, takéto slovo nie je populárne, ale keď vidíme ten obrázok českého prezidenta, je to trošku mrazivé. Pripúšťam, že tieto obrázky sú mi neznáme, a pritom sledujem vaše, vašu činnosť s veľkým záujmom. Myslím si, že, e, že tu sme na dobrom mieste v tomto podvýbore, pokiaľ ide o to, že nie sú autoritívne krajín, ktorých by sa to týkalo v množ, u počtu e, väznených novinárov. Hovoríte napríklad aj o Maroku. Nehovorí sa veľa o Maroku a myslím si, že to je krajina, kde sloboda tlače nie je na tom dobre pretože sú tam väznení novinári, novinári, ktorí, boli, e, ktorí mali zakázaný vstup e, na teritorium. Tiež by som chcela citovať, ako by sme mohli pokračovať v prípadoch, ktoré ste vy e, evokovali, prípad Šokan. I on si len robil svoju prácu a vlastne riskuje e, život. Pripomeňme si, pripomeňme si situáciu Raifa Badawiho. On takisto je väznený e, e, laureát pritom Sacharovej ceny e, za to, že sa vyjadril. Mám dve či tri otázky, možno trošku provokatívne. Pokúsim sa. Chápem, že aby som E, sa e, spýtala, ako chcete to e, zladiť, teda boj proti falošným správam a útokom na slobodu prejavu. Nie je to celkom také zjavné, ale určite v tej klíme, ktorú, ktorú sme popísali, druhá starosť sa týka toho, ako lepšie chrániť ako, ako e, neprestávať e, vysielať tie poplašné hlásenia, alebo teda varovné signály. Tá e, cenzúra a útoky. A potom tretia vec, čo by mohla urobiť Európska únia bez členských krajín, pretože my často sa vyjadrujeme na úrovni Európskeho parlamentu, ale ak členské krajiny nebudú nás nasledovať a ak tu budú takéto rozdiely, budeme mať skutočnú zodpovednosť, aby sme konali. Možno, že to bude téma pre budúce e, voľby. A posledný bod, prekvapuje ma, že nikto nehovoril o Maďarsku, kde sa mi nes, nezdá, nezdá, že situácia pre novinárov by bola práve ideálna. Určite e, e, treba hovoriť o nápisoch na verejných eh, budovách napríklad. Ďakujeme pekne. Pani Veržian. A slovo chcem teraz dať pánovi Amadorovi Sančemu Rikovi, zastupujúcemu šéfu divície pre ľudské práva. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem našim panelistkám za ich zaujímavé vystúpenia. Je to veľmi dobre načasovaná diskusia, pretože súvisí s e, alarmujúcou správou San Frontier ako spravodajcu My si pripomíname 3. mája Medzinárodný deň slobody, takže je to dobre načasované. Máme tu tri prvky. Pán predseda, no, sa týka kontextu o e, angažovanosti Európskej e, správy pre e, vonkajšiu činnosť. Dívame sa na spôsob, ako sa vyjadrujú e, rečničky o situácii, dávajú príklady a naozaj to vyvoláva obavy tak vo vnútri, ako aj mimo Európskej únie, kde sloboda médií je naozaj ohrozovaná. Je to aj tiež niečo, čo vyvoláva veľké obavy. No a teraz sa pozrieme, čo môže e, spraviť ESV e Če. Ja by som z hľadiska politickej úrovne povedal, že sme istí, že právo na vyjadrovanie sloboda vyjadrovania je veľmi dôležitá, je zakompovaná takisto v globálnej e, stratégii, no a podobne využívame verejnú diplomáciu, je nástroje na podporu slobodu prejavu, aby nedošlo ku porušovaniu v štátoch. Robí sa to systematickým spôsobom. Hovorili sme napríklad o príklade Mexika. Čiže e, tam e, sme tiež odsúdili vraždy novinárov v týchto krajinách. No a ďalšia vec, máme asi 50 dialogov s krajinami s tretimi krajinami a vieme, že tento dialog je náležitý. Sú tu potrebné medzinárodné záväzky, ale treba povedať, že chceme dosiahnuť konkrétne e, výsledky, konkrétne napríklad, pokiaľ ide napríklad o e, novinárov z väzenia, ďalej ochrana ľudských práv e, v kybernetickom priestore, mnohé tieto e, veci podporuje osobný splnomocnenec pre ľudské práva Labrinidis, ktorý ťa sleduje tieto obavy z hľadiska finančného. Treba povedať, že Európska únia podporuje slobodné pluralistické médiá v mnohých krajinách a spolupracujeme s občianskou spoločnosťou. V ostatných e, šiestich riok, e, prípadoch sme pomohli ľudskoprávnym obhajcom. Napríklad je to otázka e, mechanizmu EÚ. V priebehu troch rokov poskytli pomoc 350 ľudskoprávnym aktivistom. 300 z nich dostali naliehavú pomoc a 75 pomoc pri relokácii, takže to je o tých našich hlavných aktivitách. Pán predseda, napokon na budúci týždeň sa aktívne e, zapojíme pri oslavách Medzinárodného dňa slobody. E, pani Mogherini vyhlási, e, vydá príslešné vyhlásenie, keď sa dotkne takisto potreby ochrany novinárov a novinárok a bude žiadať zodpovednosť o tomto ohľade, bude to sprevádzané, povedal by som, veľkou mediálnou kampaňou všetkých delegácií v tretích krajinách, aby bolo jasné, že funguje táto verejná diplomácia. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pán Sanchez Rico. A teraz sa dá, dostávame k e, záveru a slovo dám našim priestor na zodpovedanie otázok. Nech sa páči. prosím vás 5 minút, ak by sa to dalo nie viac, teda ako 5 minút. Áno, treba povedať, že existuje naozaj tá veľká e, medzera, veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými krajinami. Naozaj je tu veľký rozdiel. A čo je podľa mňa také zvláštne, že pokiaľ ide napríklad o to, že existujú prísne kritéria pre kandidátske krajiny, a keď sú tu potom krajiny Európskej únie, tak tie kritéria sa tak až veľmi nedodržiavajú. Bolo by treba zaviesť také kritéria, ktoré sa budú permanentne rešpektovať a aj po vstupe do Európskej únie. To vlastne považujem za minimálnu požiadavku. Potom, pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania a E, fake správy, čiže e, nesprávne, falošné správy. Musíme byť opatrní, pretože v mnohých krajinách, práve v autoritatívnych krajinách, ten pojem fake news, tie nesprávne dezinterpretácie, nielen v autoritatívnych krajinách. Takže existujú aj zákony proti fake news v autoritatívnych krajinách, ktoré sú v konečnom dôsledku proti kritickým a nezávislým novinárom, takže stáva sa z toho prostriedok na to, aby sa ich umlčalo. Tak musíme dbať o kontext. Nehovoríme tu o fake news, ale hovoríme o dezinformáciách Myslíme si tiež, že nie je ani úlohou štátov, ani platformy tvrdiť, čo je pravda, čo nie je pravda. No teraz pokiaľ ide oznamovateľov, výbor predložil svoj návrh, no ale chcem vyzdvihnúť jednu slabosť tohto návrhu. V prípade, ak oznamovateľ sa obráti priamo na médiá, tak je nepravdepodobné, že by mal poskytnutú ochranu, teda ak sa držíme zadaní tohto textu, takže potom nám chýba podstatný prvok. Treba sa postarať o to, aby sa oznamovatelia mali možnosť obrátiť priamo na média, pretože predsa novinári eh, majú úlohu preveriť svoje informácie, tie informácie, ktoré dostali. A potom títo oznamovateľia majú istú dôveryhodnosť a vieryhodnosť. Otázka dobrej vôle. No, tento text, na čo skoro predložil, mali ste, dbali, mali ste dbať, mali by ste dbať o to, aby boli chránení oznamovateľia No, Maďarsko. E, táto krajina nám spôsobuje starosti. Ja som nehovorila o Európskej únii, pretože tým, že sa prihováram členom DROA, tí sú zodpovední za tretie krajiny. Okrem toho je pravdou, že to, čo sa deje v Európskej únii, je známe. No ale Viktor Orbán kontroloval verejné médiá, no a postaral sa o to, aby oligarchovia skúpili médiá, robil kampane e, nenávisné v tomto ohľade. No a tie sa rozširujú ďalej a to naozaj spudzuje veľké obavy. Dúfam, že som zodpovedala na všetky vaše otázky. Mm, ďakujem pekne. Ja ja budem hovoriť o globálnom e, fonde. No otázka, ako podporujeme médiá. Myslím si, že tak znela tá otázka. Myslím si, že my miesto, aby sme sa sústreďovali na to, e, aké, ako je to s obsahom Facebooku, ale ja si myslím, že tu by nemal vládnuť extrémny eh, medializmus. A keď sa pozrieme na organizácie, ktoré boli schopné monitorovať online obsah, ja počúvam echo, musíme naozaj napomôcť procesom ktoré predstavujú ochranu a vytvárajú e, alternatívy, súkromné alternatívy pre investigatívny žurnalizmus. No a že to nemá vplyv na to, o čom ste mnohí e, hovorili. Takže je potrebné podporovať média, čo je mediálna kríza, ktorej e, čelia média. Čiže ako by sme mali produkovať e, kvalitu e, bez e, problémov. No a čo robíme v tomto sektore? To je snaha nachádzať modely financovania. Ak nájdeme modely financovania, tak budeme môcť bojovať aj proti iným problémom, ktorými dnes čelíme. Ďakujem pekne. Ďakujem. Žulia a Anemári, ďakujem za vaše príspevky. Ja som e, poslanec Európskeho parlamentu za Maďarsko, som z Orbánovej strany, nesúhlasím s kritikou, ale nebudem sa vyjadrovať, pretože som podpredsedom e, teda tohto E, tejto výmeny názorov, ale berieme do úvahu skutočnosť, že Droa sa angažuje v oblasti ľudských práv v tretích krajinách sveta. Ale ja som musel spraviť tento krátky komentár, keďže tu tu boli tieto kritické hlasy vzťahujúce sa na Maďarsko, takže ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás a ďakujeme za túto zaujímavú výmenu názorov. No, budeme teraz pokračovať e, s ďalšou témou dnešného nášho stretnutia a to je prezentácia štúdie s názvom Posilnenie opatrení EÚ e v oblasti hospodárskych, sociálnych, kultúrnych práv v rámci jej politiky v oblasti ľudských práv. Spravíme si krátku prestávku. Dier. Milé kolegyne a kolegovia, budeme pokračovať s prezentáciou štúdie, e, ktorý, o, ktorý, o ktorú požiadal náš výbor. Chcem vám predstaviť e, e, profesora z University College v Londýne. Európsky parlament v mnohých e, uzneseniach a počas mnohých rokovaní trval na finančných nástrojoch, ktoré by Európska únia mala podporovať vo svojich e, externých vzťahoch, teda pokiaľ ide o ekonomické, sociálne, kultúrne práva, tak ako to je v prípade občianských a politických práv. Povinnosť rešpektovať nedeliteľnosť ľudských práv vyplýva z, zo zmluv EÚ a z dohovorov medzinárodných dohovorov o ľudských právach. Takisto sa sústreďuje na obidve dimenzie, ale toto nebolo tak v minulosti čo sa potvrdilo výskumným projektom FRAME o politike ľudských práv v oblasti ľudských práv Európskej únie. Um, akčný plán pre ľudské práva z roku 2015 definuje jasný cieľ pre Európsku úniu a pre členské krajiny a to podporiť ehm, komplexnú agendu na podporu práv ESC v každom aspekte externých aktivít. Autori štúdie, hlavne e, tí hlavní autori štúdia boli požiadaní, aby zanalizovali celkom detailne do akej miery sa dosiahol pokrok v externej politike Európskej únie pri implementácii takýchto záväzkov a aby urobili konkrétne odporúčania o tom, ako by Európska únia mohla byť aktivnejšia v tejto oblasti. Vy ste dostali e, plný text teda tejto štúdie prostredníctvom e-mailu a vytlačené kópie sú dnes k dispozície, takže poprosím pána profesora Kennedyho, aby prezentoval jeho hlavné zistenia. Ešte raz ďakujeme, pán profesor, za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať tomuto výboru za toto pozvanie, aby som prezentoval naše závery, závery našej štúdie. Na tejto správe participovali dvaja kolegovia, nemôžu prísť medzi nás, ospravedlňujú sa, ale e, všetko, čo e, nájdete e, v tom správe, čo je také rigorózne, e, sa dá e, prirátať môjmu príspevku. Dovolte, aby som začal tým, že uvediem e, správu naše metódy, závery a potom takisto taký náčrt našich záverov. Ak si budete žať ďalšie detaily, tak v takom prípade nájdete naozaj množstvo detajlov v kontexte tejto správe Takže potom eh, je tu veľa konkrétnych odporúčaní. Dovolte mi, aby som začal tým, že poukážem na fakt, že článok 21 zmluvy o Európskej únii potvrdzuje to, že E, externé aktivity, e, aktivity Európskej únie sa musia riadiť princípom univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv. No a Európska únia e, by E, e, sa mala opierať e, o také práva, ako je sloboda vyjadrovania a takisto by mali byť rešpektované a chránené sociálne-ekonomické práva ako právo na dobré pracovné podmienky a právo na adekvátnu životnú úroveň a právo na vzdelanie. Because these are pretože toto je súčasť toho, toho neoddeliteľného spektra ľudských práv, tak ako je to uznané vo viacerých nástrojoch OSN, nástrojoch EÚ a v Európskej únii. Táto štúdia sa zameriava na to, ako analyzovať pokrok, ktorého dosiahla Európska únia pri implementácii týchto záväzkov, keď chce plniť tieto socioekonomické práva a sú tu hlavne tieto tri práva, ktoré som už spomenul. Je to právo na vhodné pracovné podmienky, na, na adekvátnu životnú úroveň a právo na vzdelanie. Ale sú tu štruktúrálne prekážky, ktoré môžu brániť týmto právam, aby sa presadzovali efektívnym spôsobom. Takže je potrebné identifikovať konkrétne odporúčania, ktoré podporujú túto európsku akciu v tomto ohľade. Takže Zakladá sa to predovšetkým na e, výskume, prieskume kľúčových e, dokumentov Európskej únie a vo viacerých inštitúciách a delegáciách členských štátov sme sa dostali k týmto informáciám. Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie a toto nám naozaj umožnilo dostať ten širší, obrovský, ohromný kontext a pomohla nám to tieto informácie analyzovať. Takže teraz by som prešiel k záverom našej správy ekonomické, sociálne a kultúrne práva, ktoré sú zaručené všetkým jedincom a musia mať rovnocené postavenie v sociálnom živote svojich e, spoločností. Toto je veľmi dôležité v rámci e, OSN a ekonomických a sociálnych e, práv a Hm, je tu Európska sociálna charta, toto sú kľúčové dokumenty, ktoré boli ratifikované vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Európska únia samozrejme sa sama zaviazala, že bude tieto hm, ESC práva hm, rešpektovať a toto sa týka viacerých ustanovení, ktoré sú základného významu ako ESC a um, tu teraz nebudem zachádzať do podrobnosti. Takéto záväzky k týmto ESC práva niekedy sa zdajú byť menej dôležité ako ostatné práva, ktoré sa týkajú ľudských práv, ale ako to opakovane odznelo mm, zo strany Európskej únie ako aj OSN, e, tieto sú veľmi dôležité pre politické práva, a musia byť využívané ako socioekonomické práva naopak. A toto uznáva, ako som už povedal, e, kontext e, článok 21 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Európska únia sa zakladá na článku 2 ktorý hovorí o vzájomnom rešpektovaní a boj proti chudobe, ako je to v článku 3. A už som spomenul ustanovenia Európskej charty v tomto ohľade. Tieto záväzky podporovať tieto ekonomicko-sociologické kultúrne práva a vonkajšia akcia to je číslo 17 tohto plánu, ktorý sa zaoberá demokraciou a toto umožňuje podporovať Európskej únii komplexnú agendu aby tieto vonkajšie činnosti podporili. Viaceré záväzky sú uvedené v iných nástrojoch EÚ, ako napríklad eh, rodoviačný plán 2016-2020, potom závery rády z 2017 a tiež Európska dohoda o rozvoji. Okrem toho, Európska únia vykonala a zahájila viacero špecifických iniciatív, aby podporovala tieto práva ESC vo svojich vonkajších aktivitách. A pred sebou vidíte túto prezentáciu, to je napríklad financovanie aktivít na budovanie kapacít, dialógy potom rozvoj globálnych a verejných statkov, výzvy, programy výzvu a rozvoj spolupráce, tento nástroj na rozvoj spolupráce a ďalšie prvky obchodnej a rozvojovej politiky. To znamená, že Európska únia už začala konať aj jej, eh, jej eh, inštitúcie v súlade s cieľom 17, aby eh, podporovala šírenie týchto ESC práv. Avšak E, potiaľ je to všetko správne a dobré, ale poďme na tie menej rozvinuté časti. E, Európskej únie sa nepodarilo zamerať sa na dopady. A tiež mala problémy s tým, keď mala predstaviť konkrétne výsledky a <clears throat> dlhodobú súdržnosť. A tieto ESC práva nemajú tú istú prominenciu a e, prioritu ako politické práva a nie je tu jasná prioritizácia. Napríklad v súčasnosti a tie, žiadne z týchto práv a usmernení nie sú uvedené v týchto ESC právach. A my sme sa obrátili aj na predstaviteľov verejnosti a oni počiarkli dôležitosť vývoja takýchto špecifických ESC práv, aby sa ukázalo, čo je dôležité. A toto sú tzv. osirelé, osirelé dokumenty, dokumenty, ktoré nemajú rodičov, ktoré nemajú nikoho, kto by ho usmernil o ich vývoji. Avšak ehm, tá neistota, Okrem týchto práv eh, tu sa zameriavame na viaceré dôležité záležitosti a tuto je veľmi ambiciozná agenda, ktorú by sme mali vyvinúť eh, okolo týchto SC práv. Správa túto výzvu ilustruje na základe troch špecifických ESC práv. A ide do podrobností, pokiaľ ide o tieto práva, čiže je to nedostatok týchto jasných e, priorít a jasných akčných plánov. A potom sa snaží identifikovať, ako by sme tieto medzery mohli prekonať. A potom sú tu podrobné odporúčania, špecifické podrobné odporúčania, ako už existujúce iniciatívy Európskej únie, ktoré by sme mohli posilniť na zabezpečenie lepšieho rešpektovania týchto základných ESC práv. No a potom je tu viacero správ k tomu, napríklad vhodné pracovné podmienky a potom mnohé iné odporúčania, rešpektovanie týchto práv by sa malo stať strategickým cieľom európskej rozvojovej e, politiky, potom kondicionalita týchto pracovných práv, tieto by mali byť konkrétnejšie a monitorovací mechanizmus by mal byť upresnený a mali by sme sa zamerať viac na, na hodnotenie dopadu ľudských práv, tiež dialog v tomto kontexte s inými krajinami by sme mali posilniť. Okrem toho, E, táto správa sa zameriava aj na transverzálne odporúčania, nielen tieto tri konkrétne špecifické práva, ale na celé spektrum týchto ESC práv, ako aj ochranu týchto práv v rámci vonkajšej akcie. A teda je tu naozaj e, toto vypracované dopodrobná, dve strany až dva a pol strán. Tu je jeden príklad. My sme odporúčali, odporúčili prijatie špecifických usmernení Európskej únie, pokiaľ ide o tieto ESC práva, vrátanie identifikácie prioritných akcií ohľadom týchto práv, špecifické vzdelávanie a školenie. Oficiálni predstavitelia by sa mali zúčastniť týchto programov a tiež tu máme existujúce usmernenia, ktoré by mali byť aktualizované, aby tam bolo aj to nové zameranie na ESC práva, ktoré spadajú pod túto prioritu a tiež sme navrhli revíziu existujúcich cieľov v tejto oblasti a prípadné vytvorenie fóra pre ekonomicko-sociálno-kultúrne e, práva a toto by malo spadať pod ľudské práva a viem, že tým sa zaoberá aj tento výbor a potom by mal byť revidovaný Európsky štruktúrálny akčný plán na lepšie zabezpečenie demokracie a na lepšie využívanie týchto SC práv pre obdobie 2020 a potom. Takže, aby som to zosumarizoval, sú tu špecifické odporúčania, ktoré sú navrhnuté za tým účelom, aby sme sa viacej zamerali, aby aby to bolo transparentnejšie, aby sme sa zamerali na tie zanedbávané oblasti týchto práv a aby sme im zabezpečili lepšie postavenie v rámci tých veľmi všeobecných záväzkov pokiaľ ide o ľudské práva a demokraciu. Takže mali by sme e, tieto e, záväzky pretlmočiť do činov a slova do činov a mali by sme sa viac angažovať v tejto oblasti. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem, pán profesor, za tieto naozaj vynikajúce závery. A teraz by som dal slovo poslancom. Najprv pán Sole. Máte slovo, nech sa páči, vážený pán kolega. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne aj autorom tejto mimoriadne zaujímavej štúdie obzvlášť ďakujem pánu Okinejdovi. Neviem, či som to dobre vyslovil. Ďakujem za vašu prezentáciu. Moja skupina iniciovala túto štúdiu a preto sme týmto výsledkom mimoriadne potešení, ktor- s ktorými ste nás práve oboznámili. Takže táto štúdia bola rozdaná viacerým európskym inštitúciám a zainteresovaným stranám a my si myslíme, že tieto ESC práva sú naozaj zanedbávaným dieťaťom v rámci politiky ľudských práv v Európskej únii a to nie len komisiou alebo členskými štátmi alebo ESVČ, ale dovolím si povedať aj našim výborom, ktorý má na starosti ľudské práva. Takže my sa stále v našich diskusiách a práci v tomto výbore zameriavame na občianské a politické práva. A keď naozaj cestujeme do tretich krajín, zameriavame sa na e, témy práce tohto výboru, ale tieto ESC práva, tie ako si opomíname a teda by sme si mali urobiť svoje domáce úlohy v tejto oblasti. Táto štúdia je veľmi dôležitá a prispieva k tomu, aby sa zvyšilo povedomie a záujem o tieto práva a tiež je potrebné sa zamerať na tú individualitu jednotlivých práv, ako ste to vyzdôraznili. Pokiaľ ide o samotnú podstatu tejto štúdie, tá nám skutočne poskytla vynikajúci prehľad o danej situácii. Sú tu jasné výzvy, pokiaľ ide o tieto záväzky, ale aj právne záväzky pristupovať k týmto ESC právam rovnocenným spôsobom a aby sme ich uviedli aj do reality, aby to neboli len právne slova, prázdne slova, ale aj realita. Takže táto, ten, ten rámec sa zameriava na konkrétne e, e, európske akcie a mm, zameranie sa na tieto ESC práva by malo byť zlepšené. No a tomuto sa budeme venovať a venovali sme sa v našom výbore. Z tejto štúdie jasne vyplýva, že to boli doteraz len plané sluby a že táto politika ľudských práv sa doteraz nezameriavala na ESC práva, ktoré, a toto musíme zlepšiť. Tieto záväzky boli spustené v tejto oblasti a v týchto politikách. E, vy e, za túto situáciu E, táto situácia, za túto situácia je zodpovedný nedostatok zhody a e, tieto práva nemajú tú istú dôležitosť ako ostatné ľudské práva a môžem vás ubezpečiť, že my to vnímame rovnako, pokiaľ ide o dôležitosť týchto ESC práv. Takže tieto odporúčania, štúdie, toto, tu nejde len o to vypracovanie nových usmernení k ESC právam na pôde Európskej únie, ale teraz by som sa na vás obrátil niekoľkými otázkami. Predovšetkým, keď hovoríme o týchto nových usmerneniach, ktoré vy odporúčate. Mohli by ste podrobnejšie o tom niečo poreferovať, ako by mali vyzerať, ako by mohli vyzerať, ako by tieto mohli poskytnúť usmernenie inštitúciám. Tieto eh, usmernenia nie sú nasmerované konkrétne na jednotlivé inštitúcie Európskej únie a preto by som teda navrhol, aby ste aj vy podrobnejšie niečo porozprávali nám tu, čo by konkrétne mohol urobiť viac parlament, pretože vy ste povedali, že parlament tu hrá kľúčovú úlohu pri podpore týchto práv. E, takže by som sa vás chcel opýtať, čo konkrétne môžeme my za našu inštitúciu a inštitúcie urobiť. No a tiež vy ste mimoriadným predstaviteľom ľudských práv. Aká je vaša úloha? Máte nejaké, e, nejaký odhad, ako by sme mali tieto SC práva ďalej podporovať? Mm, Mm, takže tieto odporúčania, e, zamysleli ste sa aj nad tým, že tieto odporúčania rozšírite vo svojom konečnom finálnom dokumente aj na ostatné inštitúcie, že sa konkrétne obrátite na jednotlivé inštitúcie a ich úlohu pri implementácii a podpore týchto práv. A tiež by ste mohli nám povedať, ktoré členské štáty sú už pokročilejšie v tejto oblasti a tie, kde je ešte viacero prekážok, pokiaľ ide o uplatňovanie týchto ESC práv. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Sole. Chce sa ešte niekto iný vyjadriť? Nie? Dobre. No a teraz sa pýtam, či tu nie je pani Ingrid Torsnes. Ak áno, nech sa páči, pani Ingrid. Torsnes, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za túto vynikajúcu prezentáciu štúdie a tiež za tie pripomienky, ktoré tu oznili zo strany poslancov. My vítame štúdiu. Je veľmi dobrou iniciatívou, navyše dobre načasovanou. Odporúčania budú pre nás užitočné pri práci na tejto problematike Určite sme zastancami ekonomických, sociálnych práv. Robíme veľa vecí, mnoho to už zaznelo. Avšak rada by som vyzdvihla prácu, ktorú robí rozvojová spolupráca, prístup založený na právach, podpora ľudských práv eh, k vode, eh, potravinám, vzdelaniu ľudskoprávny dialog s tretími krajinami, máme veľmi silné e, angažovanie spolu s Medzinárodnou organizáciou práce. Takisto by som chcela vyzdvihnúť, že hoc i tu, aj tu nie sú osobitné uznesenia, členské krajiny sú tu veľmi aktívne, je tu množstvo uznesení e, v Rade pre ľudské práva, najmä v, vo valnom zhromaždení, pokiaľ ide o ekonomické a sociálne práva. Určite môžeme vy, konštatovať, že je tu tendencia e, robiť viac. Rozvíjame e, usmernenia a teší ma, že vidím, že tu ide o konkrétne odporúčanie. Interne sme mnohé boli diskutovali a rozhodli sme sa rozvinúť usmernenia k špecifickým právam, než len ekonomické, kultúrne a sociálne práva ako celok. Tematická e, stránka vzýšla z e, oddelenia pre ľudské práva. Začali sme z, z e, práva na vodu a sanitárne zariadenia. To by bolo také východisko. Samozrejme, že záväzkom je to, aby tu bola komplexná agenda takže e, len jedno právo by to určite neriešilo, avšak e, je to určitý začiatok. Takisto sa mnohé poučíme z tohoto procesu, ako e, sa vysporiadať s ďalšími tematickými oblastiami, najmä bytová otázka, vzdelávanie, zdravotníctvo a tak ďalej. Toto je práca, ktorú dnes robíme a e, výrazne vítame konkrétne odporúčania. Určite budú veľmi prínosné pre našu prácu. Hoc aj sme v veľmi počiatočnom štádiu tejto práce, taktiež sa snažíme osloviť mimovládky, aby sme zabezpečili, že dobre e, participujú na procese. E, taktiež inštitúcie OSN, kde tento rámec je dobre rozvinutý, najmä úzko spolupracujeme s, so spravodajcom pre vodu a sanitáciu. Ďakujeme teda ešte raz a budeme pokračovať v tomto duchu. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Torstes, a teraz máte vy slovo vy odpovedzte prosím na otázky či komentáre, ktoré boli zazneli v sále. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Za, ďakujem za vaše príspevky v tej, a veľmi hodnotné e, spätné väzby. Ja vítam, čo sme si boli vypočuli, pokiaľ ide o rozvoj špecifických Eh, usmernení v tomto kontexte, eh, najmä eh, vody a sanitácie. Toto samozrejme bolo zakotvené pred pár mesiacmi. Naša správa vyzdvihla rozvoj týchto usmernení. Tieto by sa mali zamerať na, na priority, pretože spektrum týchto práv je samozrejme veľmi široké správe preto sme výrazne vyzdvihli potrebu zameraných akcií, cieľených na špecifické priority, ktoré boli identifikované v rámci inštitúcií. Takže veľmi e, vítame iniciatívu v e, súčinnosti s komisiou s cieľom rozvíjať takéto e, špecifické usmernenia k vode a e, sanitným zariadeniam. Otázka tu tiež zaznela, ktoré špecifické usmernenia by sme radi odporúčali. A mňa teší, že môžem povedať, že e, v neprítomnosti mojich kolegov vám nemôžem e, odpovedať a dať vám špecifický zoznam veci, ktoré by sme rozvíjali my. Voda a sanitácia by bola samozrejme kľúčom e, ako cesta vpred. Rád by som tiež e, vyzdvihol odporúčanie, ktoré sa e, udiali pri troch ďalších právach vzdelávanie, pracovné podmienky a štandardy života a vyzdvihnúť skutočnosť, že mnohé z týchto špecifických odporúčaniach sa vzťahujú na existujúce iniciatívy EU. Podľa nás teda všetky tie tri, to, tri oblasti poskytujú dostatok v existujúcich iniciatív. E, v budúcnosti e, teda nadviazať na e, existujúce skúsenosti, ako ste počuli aj úvody a sanitácie. Tri špecifické odporúčania ďalšie usmernenia v tomto ohľade. Pán Sole tiež žiadal e, určitú podrobnejšiu úlohu parlament. Naša otázka v tom výskume bola, ako táto agenda sa nezameriavala na priority. Prijíma sa tu určite, prijímajú sa tu určité akcie, avšak nie je to prioritou a nie je tu určité tempo za tým všetkým. To bolo vyzdvihnuté e, mnohými rečníkmi. Zdá sa, že parlament a váš výbor osobitne majú e, osobitnú úlohu v tejto oblasti pri hľadaní e, odpovedí a zodpovednosti, do akej miery sa táto agenda posunula vpred, pretože Parlament je v najlepšom e, stave posudzovať, čo robia rôzne inštitúcie a zdôrazniť význam ekonomických, kultúrnych a sociálnych práv. Pretože vy ste boli často tou inštitúciou, ktorá vo všeobecnosti túto agendu boli posúvali vpred. Osobný zástupca pre ľudské práva takisto zohráva v tomto kľúčovú úlohu, pretože osobitný predstaviteľ je v stave zapájať sa do určitých e, tematických nastavení. E, táto e, jeho úloha má osobitné špecifiká, ktoré nemožno zabúdať Zaujímavá otázka z vašej strany. Ktoré členské krajiny by sme radi označili, tak povedať na ne, ukázali prstom? Neidentifikovali sme nejaké špecifické ekonomické e, a sociálne práva v rámci členských krajín možno e, e, na ne upriamiť pozornosť ako bývalý podpredseda Európskeho e, výboru pre sociálne práva, na celom, viem, môžem povedať, že celá Európa riešila tieto otázky a pre nás bolo vždy jasné, že názory sa my e, líšia v rámci štátov a takisto do akej miery tieto práva sa chápu. Taktiež e, rôzne vzťahy medzi členskými krajinami a inštitúciami EÚ v takýchto právach. Takže nie je to ani tak pohľad na určité krajiny viac či menej, avšak skôr členské krajiny v rôznych e, časových okamžikoch majúce iné prístupy a to často by mohlo inštitúciám EÚ stiažiť navigáciu cez e, pomerne zložitý terén. Možno neodpovedám na vašu otázku, kde by som označil vinníkov. Skôr je to vyjadrenie, že je to e, zložitý terén, kde kľúčovým problémom bolo rozdrobený pohľad, e, ktorý nám stiažoval e, e, iniciatívy e, prostredníctvom európskych inštitúcií. A tu nás vracia opätovne k Európskemu parlamentu ako volenému zástupcovi v rámci mechanizmov EÚ, ktorý by bol mohol zohrávať dôležitú kľúčovú úlohu upriamujúc e, zameranie na rozvoj sociálnych práv tejto agendy v rámci vonkajšej služby. Ďakujem. Ďakujeme, pán profesor. Ďakujem vám za váš vklad. procese rozvíjania týchto usmernení pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva. Veľmi to potrebná oblasť. Bolo naozaj vhodné zadať túto štúdiu zo strany výboru, podvýboru pre ľudské práva. Je to prínos podvýboru pre ľudské práva práve a mali by sme pokračovať v našom vklade e, je týmto smerom. E, pravdu máte, že náš podvýbor sa zaoberá ľudskými právami v tretích krajinách, avšak súčasne e, v samotných členských krajinách je, je treba venovať viac pozornosti ekonomickým, sociálnym a kultúrnym právam. Práve pozrime sa na nedávne obdobie 2004-2007. Rozvíjajme teda tieto usmernenia a spájajme sa pri zvyšovaní rešpektu ľudských občianských práv, ako i ESC práv. Ďakujem vám za vaše slova, za vašu prítomnosť a po krátkej prestávke pokračujeme v našej práci. Dear colleagues, uh, uh, dear audience, uh... kolegovia, Posledný bod programu je správa, ktorú, ktorej spoluautormi, alebo teda autorom je pán uh, Görens pod názvom Smerom k vonkajšej stratégie EÚ proti predčasným a núteným e, svadbám, manželstvám, ďalšie kroky v tejto oblasti. Pokračujeme prezentácia návrhu správy sa odohrala e, vo februári a dnes Pozmeňujúce návrhy v správe sa majú diskutovať dnes. 232 e, pozmeňujúcich návrhov je už disponibilných vo všetkých jazykoch rokovania na vytvorenie kompromisov e, už začali. Výbor pre práva žier a rodovú rovnosť navrhuje stanovisko. dátum na hlasovanie v AFETE bude 16. máj tohoto roku. Dávam slovo spravodajcovi, aby nám eh, obo, eh, predostrel jeho názory na kompromisy a potom si vypočujeme tiež tieňových, ak títo sú prítomní. Najprv však máte slovo vy, pán Görens. Ďakujem pekne. Pripomenuli ste predošlé etapy a ja trošku zase načetnem, čo nás čaká v budúcnosti. Mm, budem, mali sme minulý týždeň príležitosť stretnúť sa s tieňovými spravodajcami a predložili sme návrhy na kompromisy, na, teda kompromisné návrhy. Ja trochu pohovorím práve o nich. Prvý kompromis sa týka dohody v oblasti e, veku, teda limitu. E, stanovili sme to na 18 rokov. To zodpoveda väčšine právnych textov ktoré sa vyskytujú v národných legislatívach v tejto otázke. Boli tu trošku výhrady. Pripomeňme si, že v niektorých členských krajinách tento vek je stanovený 16 rokov. Našim cieľom však nie je definovať výnimky, ale definovať pravidlo. Podľa mňa by bolo súdne, keby všetky členské krajiny akceptovali tento limit. O to viac, e že by sme chceli odteraz e, by sme chceli pomáhať rozvojovým krajinám. Pokiaľ ide o tieto nútené e, e, manželstva mladistvých, je to len v súvislosti s chudobou, prírodnými a vojenskými konfliktmi, všeobecne práva žien a dievčat a tiež určité tradície sa ťažko um, bránia a preto potrebujeme prístup, ktorý bude naozaj veľmi uh, dobrého úsudku, vyčerpávajúci, aby sme bojovali proti príčinám. Tradície zdedené po predkoch sú veľmi e, tvrdé, ale pritom, že to je, že niečo v tradíciách, neznamená, že by sme to mali akceptovať. To isto by sme mohli predsa potom povedať o kanibalizme. Kompromis číslo 3 e, e, tu znamená, že zákon nestačí ako taký, treba vyvinúť aj stratégie, to je proste aj názov našej správy, stratégie a programy. Máme množstvo príkladov zákazov e, týchto manželstiev v legislatíve ale tieto veci sú odsudené na, za, na neúspech, ak e, nie to bude, nebude sprevádzajúce e, stratégie sociálne, sanitárne, psych, e, vzdelávacie. Kompromis vyšlo 4, pripomína takisto tradície, nerovnosť rodov. To sa neakceptuje všade vo svete a preto by sme nemali založiť v nečine ruky. Všetky národné texty, všetko, čo sa e, dotýka podpory ľudských práv, vedie k tomu, že tento bude prioritou. Kompromis číslo 5 trvá na potrebe spolupracovať s orgánmi partnerských krajín e, vo vzťahu s tretími a rozvojovými krajinami. Je dôležité mať tu spoločné chápanie s orgánmi týchto krajín, pretože nemôžeme e, robiť tie zákony u nich, treba e, vydláždiť iba cesty a nájsť prostriedky, aby toto vstúpilo do legislatívy a dohodnúť sa na e, stratégii spolupráce. Výbor pripomenul, že je pripravený podporovať, alebo tá komisia je pripravená podporovať tieto programy. Kompromis číslo 6 pripomína e, všetkým krajinám, aby e, e, zakotvili zákaz týchto manželstiev pred 18 rokmi, pred vekom 18 rokov v legislatívach. My sme to prijali už v Európskej únii a pripomínam, že nejde tu len o limity, ale zákaz toho núteného charakteru tých manželstiev. Hmm tomu sa prijal dohovor e, po istambulskom dohovore o zákaze týchto manželstiev e, maloletých. Je to určite preferencia, ktorá je dôležitá v boji proti týmto nepriateľným e, zvyklostiam. Kompromis 6, hovorí o nevyhnutnosti prostriedkov a o stanovení cieľov a pomoci a kroky, ktoré sa musia urobiť v oblasti spravodlivosti treba pripomenúť tiež náboženské e, zvyklosti ko, e, komunít, aby sme sa zhodli na krokoch e, v regiónoch, e, v príslušných krajinách. E- Kompromis 12, pokiaľ si správne spomínam, ide tu ešte raz o prostriedky na realizáciu, hlavne o rozpočtové prostriedky na úrovni Európskej únie a členských krajín na financovanie tejto spolupráce. Takže takáto forma spolupráce sa môže týkať situácií, kedy členské krajiny ako aj komisia spolupracujú a komisia dáva k dispozícii finančné prostriedky, rozvojú sa stratégie, a môže byť takisto humanitárnym aktérom, konkrétne napríklad fond e, OSN, ktorý je veľmi dôležitým vzťahovým bodom v tejto súvislosti. Má už veľa skúseností v mnohých krajinách, e, v ktorých pôsobí, má veľmi rozumné prístupy, s ktorými by bolo možné presvedčiť obyvateľov, pre ktorých sa rátalo s týmito programami, aby sa zakázali tieto manželstva osôb útleho veku a nútené manželstva. Nechceme dolievať olej do ohňa a preto vyzývame rozpočtové orgány a komisiu, aby neboli príliš úsporní. Momentálne je to troška ťažké, pretože po Brexite je k dispozícii málo finančných prostriedkov, ale nie je to dôvod na to, aby sme sa stiahli. Kompromis 14. V tomto kompromise ide o cieľ udržateľného rozvoja 5. To je plánovanie rodín, Aj v tomto prípade by sme e, mali túto kampaň e, Každá žena rozhoduje sama, teda podporiť kampaň pod týmto názvom. Ide tu o e, negatívne dopady, o ktorých sme v Európskom parlamente už hovorili častejšie. Lokálne spoločenstva, miestne spoločenstva sú oslovené v tomto kompromise. Nemôžeme podnikať nič, keď e, nemajú tieto programy decentralizovaný prístup, takže musíme sa dohodnúť s partnermi aj na regionálnej úrovni, s našimi partnermi. Musíme sa postarať o to, aby aby to platilo v celej krajine, tak preto treba pojať e, aj miestne e, orgány. No, pokiaľ ide o zdôvodne, chcem povedať, e, že 9 z 10 krajín, e, v ktorých je podiel týchto nútených manželstiev a manželstiev osôb z e, útleho veku, sú to tzv. zraniteľné krajiny, čiže tam vidieť koreláciu medzi e, vzťahom e, zdravotníctva, finančných prostriedkov a potom týmito e, manželstvami v útlom veku. Chceme naozaj prispieť touto správou k riešeniu problémov. Ja som to povedal aj pre iných príležitostí, napríklad keď som prezentoval poprvýkrát túto správu. E, všetko sa už povedalo, čiže nejde tu o nič nové. Cieľom tejto správy je postarať sa o to, aby sa naozaj niečo spustilo, pohlo tým, že sa budeme snažiť vsadiť na tie stratégie, ktoré sú najsľubnejšie v tomto ohľade. Buchner. Je tu pani Daniela Ajuto. Je to spravodajkyňa e, za stanovisko FAM. Nie, nie, nie je tu vážený pán predseda. Ja by som si bol želala, aby bola pani Ajuto prítomná. O jednej téme som nehovoril. Doma nehovorím, keďže moja manželka hovorí, takže bude v tejto praxi pokračovať. Aj tu môžem povedať len toľko, že stanovisko je veľmi dobré. Ja si uvedomujem, že výbor FAM zrealizoval ohromnú prácu, prijal ďalšie prvky, pozmeňujúce návrhy sú absolútne kompatibilné s tým, čo navrhujeme my. Ďakujem pekne. Pán Gorenc a slovo dávam pánovi Buchnerovi. Ďakujem pekne. No to najdôležitejšie sme už počuli, tak aby som dodal iba niekoľko osobných poznámok. Poprvé, podľa môjho názoru nie je možné pre Európsku úniu v rámci takejto správy etablovať nariadenie proti núteným manželstvám, pretože e, ženy sú osobne ohrozené, keď sa hovorí, keď povie, že som bola donútená k tomuto manželstvu. Myslíme na tieto mravy my u nás doma. Máme ženu zo Stredoafrickej republiky. No a tá unikla e, takéto manželstvu a je ohrozená na živote. Tak čo chcem povedať, pokiaľ ide o tento bod, tak nemôže e, zasiahnuť e, európske e, nariadenie, už nemôže existovať európska regulácia. E, nie som si istý, šlo konkrétne o návrh 10, ten sa uberá tým smerom, ale z hľadiska legislatívneho to nemôžeme nič urobiť. Ďalšia vec z, no, z, no, z mojej strany pri týchto manželstvách e, osôb útleho e, veku, keď sa hovorí, že manželstvo od 18, čo sa potom stane? Ak rodina mladej e, ženy koná, môže sa vrátiť do svojej rodiny a rodina podľa tradícií sa bude, bude považovať e, manželstvo za platné, takže pre tú ženu sa nič nezmení. Tu by sme boli mali e, boli by sme radi predložili náš vlastný pozmeňovací návrh, hoci by to nemalo šancu na prijatie. Ďalšia otázka, čo s mladými ženami, ktoré majú 16, 7, 17 manžel povie, má 18. No a radi by sme boli presadili, aby v takýchto, e, pri takých pochybnostiach sa urobil test. No, blíži sa, e, teda je e, neistý. My sme požiadali ale nemyslím si, že je tu e, šanca v tom zmysle, že by sa tu niečo udialo. Na posledný bod je niečím, čo e, narazí na odpor. Neskoré potraty považujem za veľmi krutú metódu, keď viete o tom niečo, ako sa to deje, takže to je proti všetkým ľudským právam. My sme v tomto smere predložili pozmeňujúci návrh, na základe ktorého by sa mali zakázať tieto neskoré potraty, tak tým som sa dostal na koniec môjho príspevku. Ďakujem pekne, pán kolega. No a keďže tu nemáme tieňových spravodajcov, teda pokiaľ som v obraze, končím vašimi slovami a, a tým môžeme ukončiť našu dnešnú e, rozpravu. I, i, chcem sa vám poďakovať explicitne e, za excelentným spôsob, e, ako sa dostať ku kompromisom bola to veľmi dobrá spolupráca. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ja by som chcel odpovedať pánovi Buchnerovi v jeho jazyku. A my sme sa tiež zasadzovali e, za tento protest proti neskorým potratom. Prosím do mikrofónu. Nie, nikto sa nezasadzoval za tieto neskoré potraty. No, formulácia znie právo, ako je to. Bola to tam taká formulácia, už ju neviem doslovne, nepoznám to. Žena rozhoduje, tak znela tá formulácia. Čiže e, má právo ale medzi riadkami možno čítať, e, že e, je už taká prax nevykonávať potrat po 12. týždni. Takže to sú pravidlá, normy, Takže ja nie som odborník, pokiaľ ide o túto problematiku, ale neprekračuje sa tá hranica 12 týždňov. Nie, nepo, nepočul som nikoho ani na prvom zasadaní výboru, ani po, na rokovaniach tieňových spravodajcov, že by sa bol niekto za to zasadil. No je možné potom podať pozmenujúci návrh, ako tomu uvažujete. Ja si myslím, že väčšina politických skupín to v skutku takto podporí. socialisti to použili ako zdôvodnenie pre svoju formuláciu. Budeme to musieť ešte objasniť, ale nespomínam si, že by sa bol býval niekto za to zasadil. Nie, nemáme s tým žiaden problém. Naozaj chcem počiarknúť, aká je dôležitá tá veková hranica 18 rokov ak e, tam budeme mať nejasné formulácie, ak budeme e, narábať e, s výnimkami, tak ja si myslím, že to by nemalo byť. My predsa vieme, že ani psychologicky, ani materiálne a z iných dôvodov to nie je zmysluplné uzatvárať manželstvo v veku nižšom ako 18 rokov. Ak by sme veľmi štilizovali tie výnimky, ktoré existujú, obávam sa, že e, stratíme, prídeme o tú hranicu 18 rokov. Takže toto je moja veľká obava. Ja si myslím, že prístup k ženám, ktoré prichádzajú z regiónu, e, kde e, sa uzatvárajú manželstvo v roku nižšom ako 18 rokov, tak tieto ženy majú predsa právo na e, humanitný prístup. Na humanitárny prístup sa nemôže, nesmie vyhnúť ani tejto otázke Nie, nemali by sme to tak vysoko štilizovať. A vy ste e, správne formulovali vo vašej poznámke, že e, by sme mali postupovať skôr preventívne. Stratégia, ktorá je v správe navrhovaná, sa uberá tým smerom, aby krajiny, ktoré dávajú prostriedky, aby tieto krajiny to premietli aj do praxe. To napríklad výzva na DEFCO, takisto je to e, výzva pre služby e, pre vonkajšiu činnosť. Mali by sme to robiť napríklad na rozpočtovej úrovni, aby sme sa dostali pri riešení tejto otázky ďalej. Ale moja skúsenosť je, tá spolupráca s UNFPA a s UNICEFom funguje skvelo. Majú báječných ľudí, ktorí sa zaoberajú týmto programom. Sú tu veľmi dobre premyslené stratégie. Nie sú to aktéry, ktorí by nevedeli, o čo ide práve naopak. Podarilo sa im oboznámiť sa so špecifickými črtami tých jednotlivých regiónov alebo e, a navrhovať dobré riešenia. Platí to pre krajiny, kde je zákaz týchto včasných manželstiev alebo teda manželstiev e, osôb e, útlahov veku, keď je tam politická vôľa, tak ako sme to napísali v pozmeňujúcom návrhu, e, môže sa to premietnúť v stratégii, napríklad v vnútroštátnych akčných plánoch. A v takom prípade by sme mali e, napríklad e, vzory postupov UNICEFu. Ja dúfam, že som zodpovedal že som zodpovedal na otázky pána Buchnera. Ak tam boli nejaké nezrovnalosti, dúfam, že sme ich vyriešili a keď nie, tak to môžeme ešte e, dohodnúť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že by sme mali pokračovať v dialogu, v spolupráci o týchto otázkach. A teraz končím naše, e, dnešnú, naše dnešné zásadanie, respektíve naše prezentácie. Želám vám príjemný večer. Nevidím. Okay.